pre, nechcú prijať rozhodnutia, prenášajú zodpovednosť na komisiu a to nie je uspokojivé naozaj, pretože tu chýba potom transparentnosť pri hlasovaní a e, členské štáty môžu komunikovať situáciu celkom inak, aká to bolo v poriadku. To znamená, že ja neviem, e, vyčistí to za mňa, ale nezašpiň mi ruky. Takže my máme pozitívny post postoj k, zmene, k zmenám tu navrhované, napríklad ako je zverejňovanie volebného hlasovacieho správania a tak ďalej. Niektorí kolegovia prišli s návrhom, ktorý my odmietame a to je, že aby komisia stiahla návrh a prijala iný, ktorý by sa radi lepšie páčil. Ale my sme proti tomu. Jasné je len to, že každý nový návrh bude len zoslabenou verziou terajšieho návrhu. Na záver je pre mňa dôležité ešte povedať aj voči vám, pán komisár, že Európsky parlament chce ďalej pracovať na tomto spise. Je to rada, ktorá prácu blokuje a nie je v stave sa v tejto dôležitej otázke dohodnúť a rozhodnúť. Preto môj apel na radu, aby konečne určila svoju pozíciu a aby schválila návrh komisie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa Folát a teraz pán kolega Duha. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, sme tu medzi sebou, takže môžeme hovoriť otvorene. Spravím tak, viete, že ak komisia tento text poskytla, tak to preto, e, že na jednej strane na ňu tlačí rada a na druhej strane veľké podniky, ktoré hovoria, že ak nerozhodnete, tak budeme mm, stíhať e, komisiu aj v EÚ, takže musíte rozhodnúť. Pritom rada je z Babela. Hovoríme totiž to a povedali ste to aj vy a vieme to aj my, hovoríme o zdraví pol miliardy Európanov a spotrebiteľov. Hovoríme o chemických produktoch, hovoríme o GMO a ja to hovorím na pôde Európskeho parlamentu a som poslancom. My teraz e, musíme mm, namietať, ale nie je to zriedkavé, skôr e, sa to množí. Spoločnosť je čím ďalej tým komplexnejšia a my teraz máme naliehavo rozhodnúť áno alebo nie. To nie je priateľné, nie je to už ani možné. Takže pán Ševčovič, ja by som chcel počuť z vašich úst, či komisia naďalej bude toto považovať za prioritu, pretože je to priorita pre demokraciu aj pre občanov. Takže nebudeme tu podrobne hovoriť o tom, ako to spraviť e, a odmeňovať tých, ktorí nevolia. E, to ešte len prispieva k tej zbabelosti, ale to je iná téma. Takže ja som rád, že ste povedali, že je to naďalej e, niečo, čím sa bude zaoberať komisia v tomto roku. Dúfam, že Európsky parlament vám pomôže sa posunúť ďalej ďalej. A predsa len chcem e, túto vzdať hold, pretože e, s kolegom Korbetom sme vypracovali na výbore AVKO jedno stanovisko, takže chcem mu vzdať hold, e, poďakovať sa mu za všetku prácu, ktorú odviedol. A ja tiež poviem, že ľutujem, že takí poslanci ako on odchádzajú kvôli klamstvám tým, ktorú, ktorí sú tam. Ďakujem, pán kolega Duran. A teraz pán kolega Rope. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, pán komisár, kolegovia. Dnes do poludnia v tejto snemovni sme hovorili o konferencii o budúcnosti Európy a prišli sme k dohode, že budúcnosť Európy musí byť demokratickejšia a musí počúvať viac hlas občanov. Komitologický postup je kritizovaný, pretože mu je mu chýba dostatok demokracie a transparentnosti. Žiaľ, tieto problémy sú veľmi viditeľné pri citlivých rozhodnutiach, rozhodnutiach, ktoré majú priamy dopad na našu stravu, na zdravie občanov a zvierat. Ako zástupca zelených by som chcel vyzvať komisiu, aby pracovala na tomto ciele reformovať komitologický postup a zabezpečila transparentnosť rozhodovania, obmedzila právomoci členských štátov vyhnúť sa zodpovednosti pri príjmaní takýchto náročných rozhodnutí. Ďakujem pán kolega Rope, teraz pán kolega pospíšil. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pán komisár. Podobne ako moji kolegia podporujem reformu komitológie. Som presvedčený, že v prípade právomoci komisie je, sú implementačné akty veľmi e, otázne, keďže niektoré z nich nemajú stanovisko v členských štátoch. Tu sa hovorí, že pri vykonávacích prácoch sa hovorí o rôznych veciach, ako E, sú pesticídy, lieky a podobne. A potom tu máme takú plazivú debatu, ktorá trvá niekoľko rokov. Minulom období sme o tom rokovali. A asi by bolo dobre, keby komisia túto tému, ktoré znie tak technicky, ale je významné, je nedocenené, aby sa ho zmocnila a pokúsila sa teraz v rade s novým elánom tento návrh presadiť alebo získať jasné stanovisko, či, je upravený, či bol upravený materiál priateľný pre radu. Táto situácia dnes nie je vyhovujúca, ale cítime, že nie je ani vôľa dokončiť celý proces. Takže prosím, spravte preto maximum. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Pospišil. A teraz minúta, pán kolega Hojsik. Ďakujem, pán predsedajúci. A myslím si, že komitológia je jedna z tých najzaujímavejších vecí o EU, ktoré nikto nerozumie. Hovoríme o nej, my hovoríme o EU blízkom ľudí a tu práve zaostávame. Hovoríme veľa o transparentnosti a zodpovednosti a to je niečo, o čom je tento postup a čo mu chýba. Pesticídy boli jednou z tých značiek tohto problému komitológie. Ľudia nevedia, ako vlády hlasovali a potom sa tu používa tá všeobecná e, obvinenie Brusel rozhodol, Brusel je vinný ale to sú pritom tí štátni zamestnanci e, členských štátov ktorí príjmajú rozhodnutia bez kontroly verejnosti. A to je niečo, čo musíme zmeniť. Som veľmi rád, že návrh komisie ešte stále na stole, ale to, čo potrebujeme, je začať sa hýbať. Nielen v tomto e, parlamente, ale aj komisia musí prísť novou iniciatívou. Dúfam, že to skončí na pracovnom stole, ale potrebujeme hlavne, aby sa pohla rada. Možno, že občania musia posilniť, zvýšiť svoj tlak. Ďakujem, pán kolega Hojsik. A teraz pani kolegyňa Melchior, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne, budem hovoriť po dánsky. Chcela by som sa e, odpichnúť od toho, čo povedal môj kolega. EU je úniou Európanov a my sme tu dnes preto, že Európania sa rozhodli, že tu budeme ale je aj veľa Európanov, ktorí si myslia, že EÚ je veľmi ďaleko, že nechá, nerozumieme tomu, čo sa deje v EÚ. Myslíme si, že to je všetko byrokracia, všetko je to o moci technokratov. Je veľa ľudí v Európe, ktorí nechápu komitológiu, nerozumejú jej, či v Európe alebo v tejto snemovni. Ak nedokážeme vysvetliť komitológiu, ako môžeme očakávať od našich občanov, spolobčanov, že jej budú rozumieť a že pochopia, o čo tu ide ak my nedokážeme vysvetliť náš legislatívny postup občanom, tak potom, sa ne, potom neplníme naše hlavné zásady, základné zásady tie, ktoré sme použili pri vybudovaní EÚ. Tieto procesy musíme dokázať vysvetliť našim európskym spoluobčanom a preto podporujem návrh Renew Europe, aby sa reformovali a e, základné zásady komitológie a aby sa začala konečne práca na návrhu komisie. Ďakujem pani kolegyňa Melchior. A teraz... Takže na, na záver tejto rozpravy Tuším, že som to už videl. Takže pán Corbett vynimočne minúta. Alebo menej. To, čo povedala pani Melchior aj ostatní, je správne. Komitológia je nejasná. Široká verejnosť tomu nerozumie, ale máme aj iný systém na delegovanie právomoci na komisiu a sú to delegované akty a vtedy je jasné a jednoduché, delegujú sa právomoci na komisiu, ale môžeme zablokovať e, jej rozhodnutie, ak sa nám nepáči a dokonca môžeme odňať tie právomoci, ktoré sme delegovali. Bolo to spoločné e, rozhodnutie, možno, že by bolo lepšie viac využívať delegované akty a nie e, vykonávacie akty. My sme boli spolu spravodajcovia správy o rozdiele medzi týmito dvomi aktami, ale myslím, že oveľa viac by sa mali využívať delegované akty, pretože je to transparentné a demokratické. Ďakujem pekne, pán kolega Corbett. Týmto je ukončená spontánna rozprava a úplne na záver dostane slovo pán komisár Ševčovič. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať e, všetkým poslancom a poslankyňam za tú dôvernú e, atmosféru. Pritom je to náročná právna téma. Súhlasím aj s pánom Hojsíkom, aj s pani Melchior. Ťažko sa to vysvetľuje občanom aj tie vykonávacie akty, ale vedzte, že som pozorne počúval, robil som si poznámky a chcem jasne povedať, že predsednička von der Leyen aj ja e, chceme e, využiť tento proces a naše partnerstvo, aby sme pokročili aj pri reforme všetkých e, aspektov, viac transparentnosti, lepšie skladanie účtov, hlavne v tejto oblasti. Naozaj som počúvala pána Sajera, pána Ropeho, aj pána Duranda. Bolo to jasné, boli to dobré rady, ktoré tiež idú týmto smerom. Pánovi Kobitovi sa chcem poďakovať za to, že vysvetlil našu ťažkú situáciu, keď totižto e, príjmame vykonávacie akty, tak e, e, realizujeme vôľu spolu zákonodárcu Európskeho parlamentu, takže my máme častokrát mm, veľmi malý manevrovací priestor, takže opäť sa pokúsime posunúť vpred, spolupracovať s radou aj s Európskym parlamentom a uistiť sa, že procesy budú transparentnejšie a jasnejšie v budúcnosti. Cením si to, že e, väčšina vystúpení sa obrala tým istým smerom ako návrh komisie Posnažím sa ešte lepšie pochopiť stanovisko rady. Budem e, spolupracovať aj s chorvátským a prípadne aj s nemeckým predsedníctvom, aby sme e, získali istý elán pri tejto otázke. Čo by nám pomohlo, by bolo aj jasné stanovisko Európskeho parlamentu. Áno, viaceré výbory už schválili svoje stanovisko, ale potrebovali by sme e, jedno jasné stanovisko Európskeho parlamentu pretože potom e, by sa mi ľahšie rokovalo e, s radou. Mal by som väčšiu váhu, nebola by to už len komisia, ale aj Európsky parlament, teda tieto dve inštitúcie by to videli rovnako a mohli by sme sa posunúť vpred. Takže ďakujem za podporu aj za podnety, ako sa posunúť vpred a teším sa na e, našu spoluprácu. Ďakujem pekne, pán komisár Ševčovič. Vážený pán komisár, využijem túto dôvernú atmosféru, ale nechcem to samozrejme ani prehnať tie vykonávacie akty, vraj vykonávajú e, vôľu Európskeho parlamentu. Nie je mi to vždy tak jasné, teda či je to vykonávací akt alebo e, interpretačný akt, možno taká slovná hračka. Týmto končíme túto rozpravu. E, Pokračujeme zajtra od 9. do 14. a od 15. do 16. hodiny. Program je zverejnený na webovej stránke Európskeho parlamentu. Všetkým želám pekný večer, dobrú noc aj všetkým, ktorí tu ešte sú, aj poslancom a poslankyňam. Schôdza je ukončená.